Pokiaľ ide o pondelok, sme, nedostali sme žiadne pripomienky ani žiadne návrhy na zmeny. Pokiaľ ide o útorok, skupina zelených by si želala, aby došlo k vyhláseniu komisie a rady, pokiaľ ide o rokovanie Európskej rady o európskej krízi, aby sa to zapracovalo do e, programu, aby to bolo o 15. hodine Poprosím skupinu zelených, aby nám predložila tento návrh, aby nám to osvetlili. Ďakujem, že mám slovo v tejto veci. Som toho názoru, snažili sme sa to vyrokovať medzi šéfmi skupín narýchlo, aby parlament po e, tomto smutnom bruselskom víkende, víkende e, nestiahol z diskusie o kríze, ale aby sme nečakali, či v štvrtok možno nás poinformujú, alebo aj nie, mali by sme naozaj súrne eh, intervenovať Celý, bochon, celý týždeň som bola v Brus, Bruseli a snažila som sa sledovať jednotlivé rozhodnutia v jednotlivých fázach a je podľa mňa bizarné, že po 14-dňovom odročení sa konečne uskutočnil e, summit a nebol v stave prijať základné rozhodnutia. Čím viac krízových zasadnutí budeme mať a summitov, o to horšie je asi schopnosť sa e, zhodnúť. Kríza sa e, čím sa viac sa analizuje, tým viac sa prehlbuje aj e, krízová situácia medzi šéfmi e, krajín. Pozícia parlamentu je veľmi jasná a myslím si, že vo vzťahu k našim občanom je dôležité tento postoj neustále vysvetľovať. Európska hospodárska vláda vyzerá e, inak ako takýto summit a preto som toho názoru, že zajtra v rámci súrnej rozpravy, e, naliehavej do rozpravy prešli obsah summitu. Pán predseda Šulc, pán Svoboda. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme nie len nie až vo štvrtok sa dozvedeli, čo sa deje e, ale že by sme naozaj e, jasne predložili už predtým stanovisko parlamentu. Mali by sme takto postupovať, mohli by sme ušetriť e, čas a mohli by sme len pohovoriť vždy jeden zástupca za skupinu, aby sme videli, aké je, jaká, aká je, aké je stanovisko, jasné posolstvo tohoto parlamentu a preto chcem podporiť takúto žiadosť. Rozumiem, więc e, ten wniosek jest teraz jasny, jest również jasno... Áno, rozumiem, návrh je jasný. Máme jasnú formuláciu, bude tu prehlásenie, postupne sa budú hlásiť ďalšie politické skupiny, potom prehlásenie Rady a komisie. Je snad niekto proti tomuto návrhu? Nevidím nikoho, kto by sa hlásil s návrhom proti. Budeme hlasovať, kto je za návrh, ktorý predložila skupina zelených. Ďakujem. Kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, tento návrh bol schválený. Dámy a páni, budeme mať pozmenený program zajtra o 15. hodine sa to troška presunie, presunie, presunie sa začiatok jednotlivých rozpráv, pretože rozprava, ktorú máme pred sebou, bude trvať 45 minút a o toľko sa potom posunú ďalšie body. Nie je to veľká zmena v našom rokovacom programe zajtra popoludní a večer. A z toho dôvodu budete tento dôvod tento bod zapracujeme, teda potom posunieme ďalšie body programu. Teraz sa pozrieme na stredu a štvrtok. Žiadna politická skupina sa neprihlásila, teda nemáme žiadne poznámky, tak sme schválili náš rokovací program a pristupujeme ku prvému bodu. Je to správa pána Košu, mobilita a integrácia osôb so zdravotným postihnutím. Dovolte mi, aby som navrhol, aby sme počkali 2-3 minúty s veľkou pravdepodobnosťou. Dve minúty, prosím. S veľkou pravdepodobnosťou niektorí kolegovia odchádzajú zo sály, takže počkáme dve minúty. Pani Luling. Vážený pán predseda, ide mi o program na útorok. Máme napísané, napísanú e, žiadosť na ústne zodpovedanie k otázke materstva Túto správu sme prijali v prvom čítaní a teraz sme už v spolurozhodovacom postupe. A počas tohto postupu predsa nemôžeme klásť otázky na ústne zodpovedanie na radu, kde sa ešte robia ústupky v prípade tejto správy, ktorú sme prijali. To sa podľa mňa vôbec nemalo dostať na program rokovania. V podstate sme v tomto spolu rozhodovacom konaní a v Lizabonskej zmluve toto nestanovili. Ďakujeme pekne. Pani Luling, ďakujem pekne za túto poznámku. Pozrieme sa na to. Bolo to rozhodnutie, ktoré padlo vo štvrtok